Tým sme ukončili aj program dnešného rokovania. E, plenárne zasadnutie začína zajtra 15. E, decembra o 8.30. Prajem vám e, príjemný večer.